Posledný bod, o ktorom sme hlasovali, teraz niekoľko oznámení po česky. Prečítam to. Obdržal som stanovisko rady v prvom e, čítaní, odôvodnenie ich postoja aj e, komisie. Všetko bude zaznamenané v zápisnici. E, je tu trojmesačná lehota pre parlament. Tá začne plynúť od zajtrajška, presnejšie od 30. septembra 2011.